Ehm, správa Ernesta Maragala, program Erasmus Plus a ďalšie nástroje na pozvanie mobility. Slovo má spravodajca na 4 minúty. Vamos a ver este informe surge del... Ide o správu ohľadom iniciatívy Rebord Výboru pre kultúru, ktorý, ako ste už si mohli prečítať, o doplnenie e, a spoluprácu s výborom pre zamestnanosť. Je to veľmi pozitívna doplnkovosť, pretože sú spoločne tu vypichnuté rôzne riešenia, ako vyriešiť rovnicu medzi vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravom a e, získaním zamestnania pre našich mladých. Sme totiž to veľmi ďaleko, veľmi ďaleko od toho, aby sme išli priamou cestou dosiahnuť tie ciele, ku, sa Európska únia sa zaviaza, tie, ku ktorým sa Európska únia zaviazala v rámci Európy 2020. Viac menej sme úplne mimo. A potrebujeme teraz zareagovať na reformu a na zlepšenie programu Erasmus+, ktorý špecificky sa týka tejto e, témy, takisto aj oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Z tohto vychádza táto správa, identifikuje jednotlivé prekážky, ktoré vysvetľujú štruktúrálny deficit programov a takisto aj e, nevhodné riešenie, formuluje to základné reformné kroky, ako aj globálny úspech Erasmusu+, plus, ako aj tento nový rozmer v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Mobilita je veľmi dôležitá pre zamestnanosť. Toto je jasné a ak sa budeme snažiť eh, dosiahnuť a dodržať tieto kritéria, podarí sa nám dosiahnuť jednotlivé ciele. Je veľmi dôležité, aby Európska komisia a jednotlivé členské štáty sa snažili čo najnáhliavejšie urobiť jednotlivé kroky, aby sme si stanovili jednotlivé ťažkosti a takisto aj nástroje niektoré body, aby sme konkrétne spomenuli, prečo je toto veľmi naliehavé. Je potrebné rozšíriť a zlepšiť mobilitu, začať tým, že vytvoríme referenčný rámec, ktorý bude naozaj európsky a ktorý nám jasne e, poskytne možnosti, ako toto e, dosiahnuť. Tiež potrebujeme doplniť Erasmus Plus so sociálnymi programami zo SES a ďalších e, finančných zdrojov. Potrebujeme dosiahnuť ďalšie ciele, pretože sa e, celý tento program týka špecifického publika sveta odborného vzdelávania a prípravy. Ak chceme dosiahnuť e, úspech, musíme začať e, odstraňovaním jazykových bariér a potom pokračovať zmenami jednotlivých prístupov zo strany mladých ľudí. Takisto musíme definovať sprostredkovateľských agentov, ktorí e, úspešne budú sa snažiť e, zabezpečiť e, čo najväčší úspech pre program Erasmus+. A tiež sa musíme zamyslieť nad vytvorením regionálnych spoluprác, kde každý prispieje adekvátnym spôsobom. Takisto potrebujeme doplniť rôzne typy štúdií e, pre absolventov odborného vzdelávania a prípravy pretože je to zásadné začať s tým teraz. Tiež je potrebné vytvoriť Europass a ECVET, ktoré sú vynikajúco navrhnuté, ale zatiaľ neboli schválené. A na záver je potrebné venovať oveľa väčšie úsilie príprave e, samotných e, profesorov, ktorí sú zásadnými nástrojmi pre E, dosiahnutie úspechu. A na záver je potrebné tomuto odbornému svetu vzdelávania pripraviť dos, e, e, zabezpečiť oveľa dôležitejšiu úlohu v rámci programu Erasmus+. Ďakujem pani predseda. Uh, Ďakujem. Takže voľná rozpráva. Mám tu mnohých prihlásených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 v sociálnej inklúzii mladých ľudí, aby boli konkurencieschopní na trhu práce. Je to súčasťou kvalitného vzdelávania a podpory zamestnateľnosti. Neformálne a informálne vzdelávanie sú tiež dôležité z dlhodobého hľadiska a v celoživotnom vzdelávaní. Je to potrebné na to, aby sme sa vysporiadali s výzvami, ako je predčasné opustenie školskej dochádzky a nezamestnanosť. Erasmus Plus je úspešný program, ale všetky príležitosti e, neboli plne využité, takže takáto mobilita by mala byť ďalej stimulovaná v odbornom vzdelávaní príprave, pretože to posilní zamestnateľnosť, ako sa to ukazuje v prieskumoch trhu práce je potrebná väčšia synergia medzi vzdelávaním a trhom práce. Ďakujem pekne. Ďakujem a nasleduje pani Dančila. trebuie Pani predsednička, ďakujem pekne. Vzdelávanie e, je základným právom každého európskeho občana. Bez ohľadu na pôvod a nesmú byť žiadne prekážky, E, v programoch, ktoré bránili ľuďom pristupovať na trh práce. Erasmus Plus e, je úspechom mobilite a členské štáty spolu s komisiou musia zaručiť rovnaký prístup e, takýmto aktivitám v mobilite v rámci Erasmus Plus pre všetky kategórie ľudí. Musíme rešpektovať rodovú rovnosť a musíme dať rovnaký prístup e, k všetkým programom vrátane technických. Členské štáty a komisia musia korelovať svoje úsilie, aby odburávali jazykové a kultúrne bariéry, aby lepšie fungoval program mobility pre mladých ľudí, pre učiteľov, aby sa optimálne transferovali poznatky a vedomosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Amarias. Yes, you, Mr. Marias. Áno, áno, vy, pán Maria, správe som vás vyvolala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Od januára 2014 funguje program Erasmus+. Bol vytvorený s rozpočtom, ktorý mal umožniť s výhľadom na rok 2020 4 miliónov mladých, aby sa dostali aj do iného priestoru, aby mohli cestovať, aby mohli byť mobilní a inde sa vzdelávať. Ide aj o výmenu medzi jednotlivými mladými. Avšak je potrebné samozrejme zabezpečiť aj to, aby tento program mohol bol zos, byť e, zosúladený s obmedzeniami, ktoré im, s ktorými bojujú jednotlivé členské štáty my v Grécku. Máme mladých, ktorí bojujú s veľmi vysokou nezamestnanosťou e, kvôli e, prísnej rozpočtovej politike, ktorá bola na nás uvalená zo strany Európskej únie. Potrebujeme oveľa viacej finančných prostriedkov pre takéto krajiny, ktoré sú ktoré bojujú s oveľa vyššou eh, mierou nezamestnanosti ako iné. Ďakujem, pani Ines. Pán pred, Pani predsednička, drahí kolegovia, na výbore pre kultúru sme priaznivo podporili, pozitívne podporili eh, správu pana Maragalov, preto nie je ani eh, prekvapujúce, že eh, na výbore boli zamietnuté niektoré pozmeňujúce navrhy, kde sa žiadalo, aby program Erasmus Plus bol oficiálne zavedený do školských programov. Avšak preklad tohto dokumentu nepredstavuje, alebo jeho transpozícia do školského systému problém. Myslím si, že spravodajca e, zabudol na e, európske finančné zdroje, ktoré veľmi ťažko e, prechádzajú tým byrokratickým súkolím. Je potrebné, aby Erasmus Plus ponúkol možnosť Mm, študentom odborného vzdelávania a prípravy ich eh, spoznávať eh, kultúrne prostredia buď vo svojich eh, jednotlivých rodných jazykoch alebo spolu oficiálnych jazykov. Ďakujem. Ďakujem teraz Izabela Denolfi, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Táto správa má niekoľko pozitívnych aspektov, eh, ktoré eh, však veľmi opatrne hovoria o neúspechu týchto nástrojov, ktoré boli použité v Európe preto, aby sa čelilo pliage nezamestnanosti mladých, hlavne v niektorých krajinách na juhu Európe, ktoré sú naďalej na veľmi vysokých úrovniach, čo nie je akceptovateľné je potrebné, aby eh, sa tieto rozdiely v, soci- sociálnej a ekonomickej oblasti v jednotlivých členských štátov konečne odstranili, takisto aj v oblasti zamestnanosti mladých, ako aj v hm, miere opušťania, skorého opušťania vzdelávanie je potrebné, aby vzdelávanie bolo eh, prístupné všetkým a takisto je potrebné, aby sa e, odstranili všetky sociálne a ekonomické bariéry, ktoré obmedzujú alebo zabraňujú tomu, aby e, príležitosti boli rovnaké pre všetkých, ako aj odborné vzdelávanie. Nemôžeme zabúdať na výsledky práve politiky škrtov, ktoré E, Európa e, sa rozhodla viesť a ktoré hlavne v južnej Európe e, zabranili ďalšiemu rozvoju. Záruka pre mladých existuje, avšak jej cíle ešte neboli dosiahnuté. Potrebujeme urobiť niečo viacej pre našich mladých. Pani Nolfi, pán Maragal, spravodajca vám dáva modrú kartu. Príjmate ju? Pani predsednička, to nie je eh, modrá karta, ale chcela by som, chcel by som zareagovať eh, na eh, pani Jiménez Barbat, ale už je neskoro. Prepačte, hovorí pani predsednička. Budeme pokračovať vo voľnej rozprave. Pani Dominik Bild, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa o Erasmus Plus je viac menej pohode. Ach, vítam to, že moji kolegovia naozaj tie realistické návrhy, ktoré som predložila na výbore, privítali. Hlavne potreba opierať sa o, o, o odbornú komoru a takisto o živnostníckú eh, komoru, eh, ktorú som tu spomenula. Chcel by som zvýšiť, eh, chcela by som zvýšiť mobilitu mladých, aby sme vyriešili práve nezamestnanosť u mladých. Je potrebné však predtým prijať niektoré opatrenia, ktoré by boli rozumné. Je potrebné zabezpečiť adekvátnosť jednotlivých vzdelávaní vzhľadom na potreby trhu. Chcem vám pripomenúť, že podľa poslednej správe Eh, výboru pre eh, dodržiavanie strategického rozvoja ETA 21, 22 dospelých ľudí, eh, mladých ľudí od 15 rokov majú nedostatky, pokiaľ ide o čítanie a 18 pokiaľ ide o písanie Erasmus+, ktorý je súčasťou medzivládnej spolupráce a mal by byť inteligentný a efektívny. Chcem pripomenúť, že vzdelávanie musí zostávať vzhľadom na to v kompetencii jednotlivých členov členských štát. Pani kolegyňa, tým ste už ukončili váš rečnícky čas. Pani Michaela Šojdrová je ďalšou rečníčkou. Jedna minúta. Pani podpredsedníčka kolegyne a kolegové. Pani kolegovia, myslím, že všetci sme sa zhodli na tom, že program Erasmus Plus je základným nástrojom pre presadzovanie našich spoločných cieľov, čiže zníženie nezamestnanosti, zníženie chudoby, zlepšenie šanci pre všetky deti na to, aby mali kvalitné vzdelávanie. Preto táto správa, ktorá je vlastne na začiatku čerpania tohto funkčného obdobia je konštruktívne kritická, upozorňuje na to, že musíme sledovať efektivitu navrhnutých programov a priorit. Pán komisár, ktorého si veľmi vážim, Určite vie, že kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu je učiteľ a motivácia žiaka. Preto je potrebné to, aby tieto programy, ktoré sú zamerané na odborné vzdelávanie, sledovali spojenie s praxou, s podnikateľskými uh, vedomostiami a know-how a aby bola dodržaná administratíva. Ďakujem mu dopredu za to, že sa o to pokúsi zasadiť. Ďakujem. Mm, môj zoznam je trošku zmetený teraz, takže ešte e, príjmem od SAD, EKR a ALDE po jednom rečníkovi. Ďalšie politické skupiny sa už neprihlásili, takže pani Julie Bolt, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rada, že tu máme dnes túto správu Veľa mojej správ, e, práce pred vstupom do politiky spočívalo v práci s mladými ľuďmi a v podporovaní takýchto výmen. Pracovala som s mladými ľuďmi, ktorí takéto príležitosti nemali. Chcem teraz uviesť malú príhodu. V lete 2014 som sa stretla s mladými ľuďmi zo Spojeného kráľovstva, Ruska, Ukrajiny a Rumunska. A oni všetci dva týždne žili na jednom e, mieste a spoločne trávili čas vďaka programu Erasmus a toto bolo vlastne jedna z malá príležitostí, kde Rusko a Ukrajina spolupracovali, ale nie v rámci vojny, ale e, pokojnou e, cestou. A potrebujeme presne takéto projekty, aby sme mohli ukazovať, že sa dá spoločne žiť a, a lepšie e, spolunažívať. Ďakujem. Teraz pani Tomašič na jednu minútu. Ďakujem. Program Erasmus Plus je dôležitý program, pretože dáva občanom, ktorí hľadajú lepšie príležitosti práce, dáva im možnosť naučiť sa viac v inom prostredí, umožňuje im to nadobudnúť nové skúsenosti z oblasti podnikania, naučiť sa cudzí jazyk a tým um, získať väčšiu konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu. Nebudú, tí, títo ľudia už nebudú v budúcnosti obmedzení iba na domáci trh. Tento program by mal byť prístupnejší, mala by existovať väčšia kompatibilita medzi rôznymi systémami odborného vzdelávania a prípravy Mali by sme dať možnosť všetkým občanom a nemali by sme zaťažovať tento program ideologickými prvkami a nesmieme diskriminovať v rámci neho minoritné skupiny, menšiny. Ďakujeme teraz ešte pán Navračič v mene komisie. Pani predsednička, prepačte, zabudla som ešte na posledného rečníka. Pán Jakovčič ešte v rámci voľnej rozpravy. Ďakujem, pani predsedajúca. Takéto programy ako Erasmus Plus um, sú vynikajúcimi programami Európskej únie bez ohľadu na to, že existujú určité ťažkosti s implementáciou programu v niektorých segmentoch tento program umožnil mladým ľuďom nadobudnúť nové zručnosti a chcem ešte zdôrazniť, že tieto programy musia byť kompatibilnejšie navzájom. Mali by sme takisto primerane vzdelávať učiteľov na tento program a tie, to by malo byť zapracované priamo do programu. Ale na rozdiel od kolegyne, ktorá sa práve vyjadrila, ja sa domnievam, že tá časť programu, ktorá hovorí o menšinách v Európe, je veľmi významná pre rozvoj európskej identity. Európska identita existuje, či už chceme alebo nie. Ďakujem a teraz dostane naozaj už slovo komisár Navračič. Ďakujem ešte raz, pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne. Komisia víta správu o programe Erasmus Plus a iných nástrojoch na podporu mobility e, v profesnom vzdelávaní a príprave a v odbornom vzdelávaní. E, ja súhlasím s tým, že granty z programu Erasmus Plus prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávania, zlepšujú občianske zručnosti, zvyšujú zamestnateľnosť a tak ďalej. Pre mnohých učňov a stážistov, najmä z nižších vrstiev, je Erasmus Plus e, často prvou príležitosťou e, opustiť vlastnú krajinu a preniesť sa do inej reality. Správa pána Maragala analizuje výhody mobility, ale aj určité výzvy mobility. Výhod je veľa. Keď uční a stažisti idú do zahraničia, získavajú nové profesionálne skúsenosti, ktoré zasa zlepšujú ich vzdelávanie doma. Okrem toho si zvyšujú motiváciu aj sebavedomie, svoju univerzálnosť, schopnosť prispôsobovať sa, e, zlepšujú sa v cudzích jazykoch, e, začínajú interkultúrne komunikovať a tieto zručnosti, ktoré získavajú v zahraničí, ich potom zvýhodňujú na trhu práce nedostatok finančných zdrojov, znížený prístup k mobilite, jazykové bariéry a zlá ehm, zosúladiteľnosť e, učňovských programov medzi e, štátmi, právne prekážky, toto všetko sú vlastne tie problémy tohto programu. Komisia si uvedomuje, aké tieto e, problémy existujú a pokúsim sa teraz v stručnosti reagovať na tieto otázky. My sme už vytvorili logistický a organizačný rámec ktorý sa snaží zlepšiť tú mobilitu v rámci tohto programu. Charta mobility Erasmus Plus napríklad zlepšuje e, stratégiu mobility a v tejto charte komisia vlastne odmenuje dobre kvalitné iniciatívy pre mobilitu a medzinárodné stratégie. Presieťovanie škôl, ktoré majú chartu mobilitu, mobility a prepojenie týchto škôl e, s trhom práce. To sú veľmi dôležité kroky, aby, aby sme tam definovali lepšie možnosti tej mobility. Máme takisto sprostredkovateľov ako obchodné komory, združenia e, samozprávy a tak ďalej. A títo partnery nám pomáhajú zlepšovať logistiku a kvalitu tej mobility. No a pokiaľ ide o ľudí s osobitnými potrebami, komisia to vníma ako prioritu, aby títo ľudia takisto mohli sa zúčastňovať na programe. Na e, tento účel vyčlenujeme osobitné financie na pokrytie ich dodatočných výdavkov počas e, pobytu v zahraničí. No a pokiaľ ide o zjednodušený prístup k programu, IT nástroje Erasmus Plus e, sú neustále aktualizované, aby sa zlepšovala ich použiteľnosť a aby sa zjednodušoval postup podávania žiadosti. Spolupracujeme aj s národnými agentúrami, ktoré správajú Erasmus Plus na národnej úrovni, aby tieto formuláre a IT nástroje boli šité na mieru potrebám účastníkov. Komisia takisto spolupracuje s národnými agentúrami, aby sme zvýšili e, viditeľnosť, informovanosť o programe. Takisto sa robia rôzne propagačné podujatia, kampanie v sociálnych médiách, na národnej úrovni, aj na európskej úrovni, napríklad We Mean Business Campaign. Takéto kampane zvyšujú e, počet podnikov, ktoré sa zapájajú do výmeny stážistov. No a na záver ešte jazyková príprava. Poznať e, jazyk príjmajúceho štátu, to je vlastne kľúčom k úspechu takejto stáže alebo pobytu v zahraničí. E, najmä títo mladí stážisti často majú obmedzené znalosti e, cudzieho jazyka a tieto program, tento program ponúka e, na internete napríklad online jazykové kurzy alebo rôzne jazykové nástroje na hodnotenie úrovne v cudzom jazyku. Európsky parlament takisto sa snaží zvýšiť a zlepšiť úroveň tej mobility, konkrétne napríklad pilotnými projektami pána Artuisa a pána Maragala, pretože tie dajú ďalšie financie e, pre tento e, program. To je vlastne v súlade s našimi politickými prioritami. Chceme zlepšovať e, učenie v pracovnom prostredí, tak aby mladá generácia mala lepšie šance na trhu práce. Veľmi si cením, že Európsky parlament sa snaží zvýšiť kvalitu mobility v rámci učňovského vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia pracuje tým istým smerom. Teším sa na našu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár.